zodpovedenie nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015. Teraz dám slovo jednému z autorov tejto otázky a to bude pani Garcia Perez. Máte slovo. 5 minút. Ja, senor. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Znovu hovoríme o rovnoprávnosti v Európskom parlamente Mnohí z tých, ktorí boli prítomní na tejto predchádzajúcej rozprave, bolo veľmi dobre, keby si ešte sadli a keby si vypočuli to, čo im chceme povedať, pretože rovnosť je aj prioritou v našej práce a v našich politických záväzkoch angažovanosti, pretože ženy predstavujeme 50 európskej populácie a nemôžeme, nie je možné robiť politiku za našim chrbtom a poprvé, o čo žiadame je, aby ste si nás vypočuli a aby e, poznali ste stanovisko EP k tejto otázke, ktoré postupujeme komisii článok 2 e, zmluvy EÚ a Charta základných práv e, núti komisiu, aby aplikovala politiky rovnosti medzi mužmi a ženami. Hovoríme o princípe o zásadnej hodnote európskeho práva. Súčasne platná stratégia skončila v roku 2015 v júni roku 2015 Európsky parlament sa vyjadril rozpravou o tom, aký by mal byť obsah a usmernenia, ktoré by Európska komisia mala stanoviť pre novú genderovú stratégiu a rovnosti medzi mužmi a ženami. Rovnako e, sa hovorili verejné konzultácie, kde viac ako 90 zúčastnených stanovili, že je nevyhnutné a rozhodujúce a tiež naliehavé, aby táto politická priorita sa stala záväzkom pre európske inštitúcie a aby sa začalo s novou európskou stratégiou genderovej rovnosti od júna 2015, kedy sa Európsky parlament väčšinou postavil za a vyzval komisiu, aby Eh, rozvinula túto prácu. Očakávame na odpoveď komisie. A odpoveď bola, že v decembri roku 2015 sa komisia prijala pracovný dokument, ktorý vypracovali služby komisie. Podľa nás je to síce veľmi rešpektovateľné, má obsah, ktorý treba brať do úvahy, ale považujeme ho za to, že absolútne stráca ten záväzok, ktorý by sme mali na politickej úrovni prijať pretože pracovný dokument nemá rozpočet, pracovný dokument e, neukazuje a neumožňuje vidieť to, akým spôsobom sa opatrenia budú uvádzať do praxe, ani neumožňuje vyhodnotenie, ale aby sme takéto politiky mohli mať, potrebujeme rozpočet aj hodnotiace mechanizmy. Preto nástojme na tom, že je potrebné prijať stratégiu rovnosti medzi mužmi a ženami e, v kolegiu komisárov. Musí to byť e, angažovanosť za záväzkom celého kolegia a musí to, sa to prediskutovať a schváliť v Európskej komisii. Ona je zodpovedná za to, aby podnietila politiky rovnosti, hovoríme o boji proti gendrovej e, násli na ženách, hovoríme o rozdieloch v platoch, hovoríme o harmonizácii odborného a e, súkromného života. A my máme povinnosť, my spolu s členskými štátmi, e, tieto politiky realizovať. Keď sme za minulé roky spolu so všetkými krízami, ku ktorým dochádzalo v EÚ, ekonomická, utečenecká, sociálna, e, veľký postihnutý týchto kríz sme naďalej vždy my, ženy, a teda stratiť genderovú perspektívu vo všetkých politikách a byť schopný pochopiť, že prierezovosť je rozhodujúca. To je e, podmienka sine qua non a túto budeme vyžadovať aj zo strany Európskeho parlamentu. Preto využívame túto rozpravu, aby sme sa komisie spýtali, z akého dôvodu verejne a transparentne neprijala nové e, oznámenie o stratégii pre e, genderovú rovnosť. Chceme vedieť, aké sú príčiny, prečo sa tento dokument neprijal a neprediskutoval v kolegiu. A tiež by sme chceli vedieť, na čo komisia čaká, aby sa tak stalo. Aby ste prediskutovali aj to, že prostredníctvom jednotlivých politík a prostredníctvom práce jednotlivých komisárov by sme mohli dosiahnuť pokrok v oblasti e, rovnoprávnosti mužov a žien a chceme e, dúfať a veriť, že komisia bude spolupracovať s triom predsedníctiev, aby počas roku 2016 predložila e, stratégiu genderovej rovnosti. Je rozhodujúce, a je to e, požadovateľné. Boli by sme radi, keby tu dnes bola medzi nami pani komisárka Jourová, ale ja naďalej opakujem a nastojím, toto nie je nejaká sektorová politika, ale prierezová a politický záväzok, sa musí prijať v celej základni a e, prierezom celého kolegia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. A... Ďakujem pekne a teraz v mene komisie e, pán Andrukajtis. Ďakujem pekne. Chceme sa poďakovať za e, príležitosť objasniť e, úmysly komisie, zámery komisie zamerané na rovnosť medzi mužmi a ženami. Komisia publikovala strategický zámer na obdobie 2016 e, až 2019 a vlastne bol aj publikovaný rámcový plán na zlepšenie rodovej rovnosti strategické e, angažovanie sa je, e, nadvezuje na existujúcu stratégiu e, z obdobia 2010-2015 zameranú na rovnosť medzi ženami a mužmi. Ak ho v tomto tá stratégia na roky 2010 a 2015 je naďalej platná a na ňu nadvezujeme. A toto jasne e, bolo potvrdené a najvedujúcom e, strategickom e, zamerení. Je nevyhnutné prijať ďalšie kroky, aby boli zabezpečené požadované zmeny Rodová rovnosť je dôležitou súčasťou a agendy Junckerovej komisie. Ako viete, komisia má za to, že treba zlepiť, zlepšiť legislatívnu činnosť. Ako zástupca komisia a člen kolegia e, e, Môžem vám potvrdiť, že nové strategické zameranie je oficiálnou pozíciou komisiou a získalo si to podporu celej, politickú podporu celej komisie. A e, je to aj zakotvené e, v pracovnom programe komisie na rok 2016. Jednoducho vo svojej práci chce komisia aj v praxi presadzovať rodovú rovnosť Mali sme e, konštruktívnu výmozimnú názorov 14. decembra e, s príslušným e, výborom, ktorý sa venuje rodovej rovnosti. V rámci našeho strategického zamerania pojednávame o tom, ako chceme postupovať v piatich prioritných oblastiach. Chceme zvýšiť účasť žien na trhu práce E, takisto po druhé chceme e, znížiť rozdiely v platoch a dôchodkoch medzi ženmi, ženami a mužmi. E, ďalej chceme presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami v rozhodovacom procese. Chceme potierať násilie, ktoré je rodovej povahy. Chceme presadzovať práva žien v celom spektre a takisto chceme zohľadňovať rodovú rovnosť vo všetkej legislatíve EÚ. E je viac ako 30 kľúčových krokov, e, ktoré majú byť implementované v rámci tých piatich pilierov a je koncipovaný aj časový harmonogram týchto aktivít máme aj e, finančné zdroje pripravené na e, presadenie tejto implementácie. Teda strategické smerovanie definuje akúsi základnú líniu, e, voči ktorej bude posudzovaný dosahovaný pokrok v budúcnosti. Boli koncipované určité ciele, určité smerné čísla a tie budú postupne schvalované. Ak hovoríme o, o vlastne e, e, cieľoch e, pre Európu 2020, tak 75 na zamestnanosť sa má vzťahovať ako na muži aj ženy. Od 15. januára 2016 komisia ako pracovná skupina rady participovala na rokovaní o sociálnych otázkach a e, opäť aj v tomto prípade sme presadzovali to strategické smerovanie. Holandské predsedníctvo e, tlmočilo svoje zámery, že na marcovom zasadnutí Rady ministrov pre sociálne otázky e, chce schváliť určité ciele a takisto aj v nasledujúcich rokoch chceme presadzovať tieto kroky a chceme sa venovať tým kľúčovým otázkam, ktoré Európsky parlament identifikoval vo svojom uznesení z júna minulého roku. Ak hovoríme o, o vlastne strategickom smerovaní na roky 2016 a 2019, tak máme na mysli všetky tie veci, o ktorých sme hovorili. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne eh, pánovi komisárovi za tieto slova a teraz budú zastupcovia, eh, vystúpať zastupcovia politických skupín za EPP. Pani Konstanc eh, Legrib ako prvá. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes večer sme sa stretli v plenárnej sále Európskeho parlamentu v Štrasburgu, aby sme znovu diskutovali o kľúčavej otázke o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Ide o úsnú otázku, ktorú obraciame na Európsku komisiu a kde poukazujeme alebo stigmatizujeme eh, alebo teda vyzvihujeme ten fakt, že Európska komisia neuverejnila dokument alebo oznámenie o stratégii, ale uverejnila svoju cestovnú mapu na obdobie roku 2015-2009. Urobila to cestou pracovného dokumentu v mene EPP a osobne e, nezávisle od semantických e, hier a významu slov k tejto otázke, otázka štatútu, formy toho či ktorého dokumentu, ale to, čo je dôležité, je politická vôľa, angažovanosť, intenzívnosť, s akou chceme zadefinovať e, náš rámec pôsobenia, ako sú zadefinované procesy, metódy, metodológia a z tejto perspektívy metodológia oblasti pôsobenia, tak ako to uverejnila komisia komisárkou Jourovou v jej pracovnom dokumente, presne zodpovedajú prioritám a e, obavám a potrebám EPP. Oceňujeme konkrétny operatívny pragmatický prístup kvantifikovateľnými, merateľnými kritériami, aby sa upozornilo na potrebu dobre transponovať existujúcu legislatívu E, skôr, než by sa uvažovalo o nových legislatívnych iniciatív, aby sme boli užitoční, pragmaticky, konkrétni a aby sme sa sústredili na to, čo môžeme my ako Európsky parlament užitočné urobiť my vo výbore FAM ako komisia, aby sme stimulovali či tlačili na členské štáty, aby oni prebrali svoju zodpovednosť. Opakujem, táto intenzita a táto politická vôľa E, to je tá, ktorú aj EPP včlenilo do svojho návrhu uznesenia. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz v mene e, SND pani Maria Neuchl, pol minúty, nech sa páči. Vážení kolegovia a kolegyne, e, my sme zástupcovia európskeho ľudu. My, Európsky parlament, Eh, a väčšina eh, poslancov EP opätovne eh, zvolávajú, že máme určité určitú, určité právo. A takisto vlastne to právo na rovnosť medzi mužmi a ženami presadzujeme. Vehementne existuje väčšinovo prijatý záver uznesenie EP, ktorý žiada od Komisie rady, aby zabezpečili rodovú rovnosť. My máme e, podporu členských štátov, ktorí e, e, plne obhajujú túto požiadavku a takisto máme jasnú jasnú podporu občanov, ktorí sa jednoznačne vyjadrili k v tom zmysle, že e, e, ženy a muži si majú byť postaviť naroveň. Komisárka Jourová E, tvrdí, že nejaký interný dokument je to isté ako e, celkovo koncipovaná stratégia. A komisárka Jourová si veľmi dobre uvedomuje, že e, to tak nie je. Tento dokument je slabý. Je akýmsi výsmechom pre vôbec tému rovnosti, rodovej rovnosti. Ja osobne som dnes mala rozhovor s Martinom Šulcom, prezidentom EP, a ja som poukázala na e, e, tento problém a on bude hovoriť s e, predsedom Junckerom a bude žiadať skutočne náležitý prístup a postoj voči Európskemu parlamentu. Ak Európsky parlament žiada mm, rodovú rovnosť, e, tak má byť vypočutý a má byť braný vážne. A chceme stratégiu a chceme ju hneď. Zdá sa, že e, na margo tejto témy sa už dosť povedalo v tých zvyšných 30 e, sekundách, ktoré mám k dispozícii, chcem vyzvať komisárku Jourovu, aby sa zamyslela. Uh, ešte mám čas, ešte mi neuplynul. Ešte mám 10 sekúnd. Prosím ich dodržať. A to je čas, počas ktorého má komisárka Jourova sa zamýšľať. A verím, že dostaneme konečne stratégiu, keď sa zamyslí. Už go pani nemám. E, on behalf e, ICR Group, v imieniu grupy ECR, e, pani... V mene skupiny ECR pani poslankyňa Višňavská. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážení kolegy, ľavica chce podporovať e, ideologické rodové otázky s tým, aby deti sa stali e, sexuálnymi bytostiami, aby podporovali LGBTI, aby zmenili definíciu rodiny. Máme situáciu, kde e, e, tradičné rodiny môžu pocitovať e, diskrimináciu. Stále počúvame, že nie sú dostatočne moderné, nie sú dostatočne európske, že sú zastaralé. Počet nariadení E, v zmysle proti diskriminačných opatrení, ktorý e, Európsky parlament schválil, e, je nevyčísliteľné. Nemáme schváľovať ďalšie a naše politická skupina je proti uzneseniam ľavice. Navrhujeme racionálnejší prístup. Vážené dámy, vážení páni, je čas, aby sme sa vrátili ku koreňom aby sme vychádzali z tých hodnot, na základe ktorých sme vybudovali Európsku úniu, nie Ehm, hanbím sa, nehanbíme sa za náš kresťanský eh, ehm, hodnoty. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani poslankyňa. A teraz pani Angelika Mlinár, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel eh, poďakovať pani komisárke Jurovej za snahu e, e, vytvoriť z rodovej rovnosti realitu v Európskej únie. Preukázať, že to naozaj podporuje e, má na mysli jej mediačné snahy v rámci rokovaní s radou v súvislosti so smernicou a s tým, že sa snaží znovu nastoliť E, agendu e, materskej dovolenky, e, aby sa ľahšie hľadala rovnováha medzi pracovnými a domácimi povinnostiami. Nemôžem však skryť svoje rozčarovanie, keď som prečítala pracovný dokument na miesto komplexnej stratégie rodovej rovnosti. Nechcem kritizovať opatrenia, ktoré navrhuje tento dokument, avšak odsudzujem v mene našej politickej skupiny to, že táto stratégia sa dostala na nižšiu úroveň, pretože to sa stalo napriek jasnému stanovisku Európskeho parlamentu, odkedy Nechalová správa bola schválená veľkou väčšinou a je to v rozpore s jasnými eh, vyhláseniami 22 členských štátov. Navyše, Treba povedať, že e, e, hodnotenie predchádzajúcej stratégie e, vyústilo do jasnej výzvy posilniť strategický prístup z roku 2010 a nie oslabovať tento prístup v svetle signálov celého kolegia komisie, mám otázku. Treba považovať nerovnosť ktorá doľahá e, viac na, e, ako na polovicu obyvateľstva Európy za byrokraciu. Toto je váš signál. A posledná poznámka sa týka správania sa niektorých politických skupín v tomto parlamente. Opätovne preukázali, ako práve povedala predrečníčka, že nemajú vážny postoj voči rodovej rovnosti. Ďakujem. E, Ďakujem pekne pani Angelika Mlinár, nie Angelika Mlinár. Nož e, a teraz v mene GUA a NGL pani e, Björk. Jedna pol minúty, ďakujem veľmi pekne. Euró... Ďakujem pekne. Európsky parlament systematicky pracuje na téme rovnoprávnosti, rovnosti práv žien a konštatujeme, že ale práca a pokrok v tejto problematike v Rade a komisii stagnujú. Nedostatok rovnosti sa rovná situácii tisícov žien. Nechcem tu citovať štatistiky, ale je jasné, že žijeme v spoločnosti, kde ženy nemajú rovnaký prístup k zdrojom a tak ďalej. A to treba vyriešiť. Potrebujeme politickú víziu a konkrétne opatrenia v prospech rovnosti. To je dôvod, prečo Rada aj parlament chcú stratégiu v prospech rovnosti, ak Európska komisia dosiahne pokrok eh, v rovnosti. A teda ak to nerobí teraz, tak je to eh, znakom arogancie a patriarchálneho postupu. Nechceme sa vrátiť eh, do minulých storočí nátlaku a nerovnosti. My ženy ďakujeme, my chceme, aby stratégia v prospech rovnosti E, sa rozvíjalo, naštal čas, aby bola Európa feministickejšia. Tak. Ďakujem. To bol v mene zelených. A e, teraz v mene zelených. Pani Reintke, jedna minúta. Vážený pán komisár, kolegovia, rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach. Vysielame veľmi silné posolstvo z článku 23 z Európskej charty e, základných e, práv. A to je jednoznačne stanovená úloha pre e, Európsky parlament, komisiu, radu, ako chceme etablovať spoločnosť spoločnosť, kde pracujú otcovia aj matky. Jednoducho musíme e, mať spoločnosť, ktorá má dostatok žien na najvyšších miestach. Ako e, dokážeme eliminovať násilie, ktorému sú vystavené ženy v EÚ, potrebujeme politickú vôľu a potrebujeme jednoznačnú stratégiu. Ja som bola zvolená do Európskeho parlamentu, aby som zvládla celý rad úloh. Predovšetkým však, aby som napravila legislatívne chyby alebo nedostatky. A podľa mňa e, sa to týka aj e, práv žien. Historicky Európska únia sa tomuto venovala už viackrát. Doposiaľ v rámci môjho mandátu môžem kon- konštatovať, že sme sa veľmi nepochlapili. Bola stiahnutá smernica o e, materskej dovolenke a ďalšie obdobné kroky. To je alarmujúce. Máme predsa príležitosť zvrátiť toto neblahé smerovanie, aby skutočne komisia a aj počas nášho mandátu sme obhajovali práva žien a dievčat, pretože to zostáva neošetrenou oblasťou v 21. storočí. Ďakujem. Ďakujem pekne za e, ďalšiu politickú skupinu, pani Ajuto. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, znovu tu čelíme pokritectvu a falošnosti. Hovoríme o veľkých slovách, heslách a čisto ideologických výzev, ale sú svetelné roky vzdialené od každodenného života žien a dievčat. Chceme rovnosť práv, ktorá ale je stále len formálna a nerealizuje sa v žiadnej podstatnej politiky. Vypisujeme uznesenia, ktoré žiadajú väčšiu rovnosť, rovnosť príležitostí je to toľko krásnych slov, ale to, čo sme doteraz napísali a urobili, na čo vlastne slúžilo. Život európskych žien je lepší alebo horší. Musíme skonštatovať, žiaľ, že veľké diskriminačné fenomény a rozdielov naďalej eh, existujú napriek všetkým našim aktivitám. Hovoria nám to informácie eh, v tlači, eh, v týchto mesiacoch sme videli, ako sa vyvinula smernica o rodičovskej dovolenky, akým spôsobom postupujú správne rady k postaveniu žien. Ženy v Európe sú čím ďalej chudobnejšie, majú menej práce a sú znásilňované. Ja hovorím, stačí, potrebujeme od komisie okamžité a účinné opatrenia. Ďakujem. E, grazie. Ďakujem. Pani Ajuto. A teraz Pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Keď hovoríme o rovnosti medzi mužmi a ženami, hovoríme vlastne nepriamo o materstve. Rozdielna výška platu na rovnakej pracovnej pozícii pay gap a rovnako ako rozdielna výška dôchodku pension gap sú symptómami pokrytiectva našej spoločnosti materstvo ani starostlivosť o deti totiž nepovažujeme za hodnotnú prácu. žena je za ňu dokonca finančne pokutovaná či už formou platových rozdielov nízkej materskej dávky alebo neuznania dôležitosti starostlivosti o domácnosť a deti pre spoločenský blahobyt. veľa hovoríme o právach žien na slobodnú voľbu ale zároveň ich konkrétnymi politikami tlačíme do formálnej ekonomiky bola by som preto veľmi rada ak by sa úsilie komisie aj tohto parlamentu sústredilo na príčinu problému. prvým krokom by bolo vyjasnenie pojmov pretože rodová rovnosť nie je to isté ako rovnosť medzi ženami a mužmi. a druhým náročnejším krokom je uznanie ekonomickej aj spoločenskej hodnoty materstva a starostlivosti ktorú vykonávajú ženy v rodinách aj potom sa stane diskusia o politikách na podporu postavenia žien v spoločnosti zmysluplnou. ďakujem pekne. pani záborská. pani poslankyňa maria arena má jednu minútu. <laughs> Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážený komisár. Prečo rovnosť medzi mužmi a ženami je ako zakladajúci princíp EÚ by si nezaslúžila viac, hovorím viac preto, lebo doteraz to tak bolo, oznámenie komisie skutočný akčný plán s rozpočtom, s vyhodnotením a s legislatívnymi opatreniami, ak je to potrebné Vary sme už dosiahli ciele, ak je tomu tak, tak ja sa ospravedlňujem, ale ja si myslím, že ešte sú ťažkosti, pokiaľ ide o miere e, zamestnania žien, ešte stále je diskriminácia, násilie a stále preko, ešte prežívajú sexistické stereotypy a preto kladiem otázku, prečo nie oznámenie komisie? Za posledné dva roky oznámenia komisie bolo ich viacero, napríklad oznámenie o zvukovej hladine motorov alebo občianskom využívaní pilotovaných eh, lietadiel, oznámenie o, o eh, cestách eh, za paušal a tak ďalej. Ale keď ide o ženy, tak nám hovoria, no nie, nie, nie, hlavne to nie. Potrebujeme všetko administratívne zjednodušiť, potrebujeme refit, potrebujeme aby rodičovská dovolenka šla mimo. Toto je ten návrh komisie. A mňa mrzí, že pani Legrib hovorí, že to je nejaká semantiky či význam slov. To vôbec nie je tak, to je politika, to je jasne. E, treba zadefinovať politiky a Európska komisia nezadefinovala rovnosť mužov a žien ako svoju prioritu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani poslankyňa Arena. Nech sa páči, pani Geri, pán Gerike grundlage des begriffs gender mainstreaming ist artikel. skutočne pojem, eh, eh, pojem eh, rodového mainstreamingu to je zakotvené už v charte ľudských práv článok 23 a skutočne to čo my presadzujeme tak to je aj reakcia toho keď ja som sa obratil na komisiu s otázkou ako definujeme rodovú rovnosť pani Estrela a mnohí ďalší naši z Európskeho parlamentu sa tým zaoberali a v podstate e, nejde tu e, len o, e, o, o E, upresnenie definície a ak hovoríme, e, e, hovoríme o gendrovej otázke, to neznamená len také či ono právo, ale to, ale to ani neznamená, že dnes sa to, sa to vzťahuje na mužov, zajtra na ženy. Ale ak hovoríme o rodovej rovnosti, tak je to rovnosť medzi mužmi a ženami. Keď hovoríme o rovnosti, tak musíme hovoriť aj o plánovaní budúcnosti. A rodičia rodičia a e, ľudia, ktorí majú deti, aj tí, ktorí nemajú deti, tiež sú postavení na roveň. Ďakujem. Now, e, e, e, <laughs> uh, madam, uh, uh, men, uh, sorry. Uh, now is, uh, uh... Teraz pán Luis Bors. Thank you Ďakujem. Poprvýkrát e, súhlasím s väčšinou z vás, pretože ukazuje, poukazujete na to, že e, gendrová stratégia komisie nie je e, dobrá. Jednoducho bol vypracovaný nejaký interný dokument a e, to je e, akási pomôcka, ktorá sa dá prirovnať, e, keď zrazu prídu na vás biologické potreby a potrebujete kúsok toaletného papiera. Ale čo týmto dokumentom dosahujeme? A nemôžem povedať, že ma naplňa pocitom, že, moja, že moje postavenie je posilnené. Mnohé ženy v Kolíne, vo Švedsku majú rovnaký pocit, že nie sú si postavené roveň. Čo sa stane deje, keď EÚ otvorí svoje dvere miliónom ľudí, e, ktoré pochádzajú z kultúr, kde ženy predstávajú e, druhoradé, e, druhoradé bytosti a, musí, a kde okruh ľudí LGBT vôbec nie je rozpoznávaný. Musíme si uvedomiť, že že e, európsky politici e, viac dbajú na politickú korektnosť, než by e, ochraňovali práva a bezpečnosť žien. Zdá sa, že násilie voči ženám existuje. A čo tak vlastne obchodovanie s ženami? Treba si uvedomiť, že voľný pohyb v rámci EÚ je extenzívne zneužívané prevádzačmi a, a tými, ktorí obchodujú obchodujú so ženami. Europol hovorí o tom, že voľný pohyb osôb po Európe stiažuje schopnosť odhalovať organizované e, skupiny. E, musíme si uvedomiť, že e, rodová rovnosť vôbec nie je zabezpečovaná v EÚ. Spojené kráľovstvo zostáva v Európskej únie a kým budeme v Európskej únii, tak ženu, ženy aj komunita LGBT budú ťahať za kratší koniec. Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Jiménez Beseril Barrio. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Existuje príslovie, ktoré hovorí, že kvôli stromom nevidíme les a to sa nám ne, nesmie stať v tejto rozprave. To, čo je rozhodujúce, je e, rovnosť mužov, práv mužov a žien od roku 2015. Dôležitý je cieľ a nemôžeme e, povoliť, aby ten spôsob, ako to dosiahnuť nás, e, nejakým spôsobom postavila jedných proti druhým. V našich spoločnostiach postavenie ženy je najviac konsolidované Mnohí bojovali za práva žien, dokonca položili svoje životy, aby my dnes, my ženy sme tu dnes mohli sedieť v parlamente a prispievať k tvorbe legislatívy, aby bola spravodlivejšia spoločnosť, ale ešte je veľa prekážok, napríklad rozdiely v platoch, kde je napísané, že žena by mala zarábať menej ako muž za eh, rovnakú prácu. A nehovorím o väčšej rovnosti, o násilí na ženách. O, k tomuto je toľko legislatívy, ale výsledky nie sú. Áno, je potrebné e, robiť legislatívu a komisia musí dohliadať, aby sa táto splňala vo všetkých členských štátoch a preto oceňujeme pragmatický prístup pani komisárky v tejto stratégie. Čo je najdôležitejšie, je odstrániť nerovnosti. To má byť našou prioritou nám, že nám je jedno, aké meno bude mať táto stratégia, ale aby bola účinná, v žiadnom prípade by sme nemali znižovať ciele ani prostriedky na to, aby sme tieto ciele dosiahli. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz pani Rodriguez. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Údaje, ktoré máme o nerovnosti by mali e, spôsobovať väčšie znepokojenie. Potrebujeme mať efektívnu stratégiu boja proti nerovnosti a diskriminácii. Čísla, ktoré máme k dispozícii, svedčia o tom, že treba konať, ale navyše existujú údaje, ktoré nemáme k dispozícii. A to znamená, že potrebujeme nástroje a mechanizmy, aby sme ich získali, aby boli spolahlivé Napríklad ide o genitálne znetvorenie žien eh, alebo mrzačenie žien, eh, potrebujeme mať jasné usmernenie, aby sme vedeli konať na základe tohto konsultačného pracovného dokumentu. Eh, ide iba o inštitucionálny materiál, ktorý nezabezpečuje hm, ďalšie napredovanie, nemá interinstitucionálnu povahu, musíme si stanoviť priority. Domnievam sa, že koncepcie strategických činov e, pre spoločné dobro to nestačí. Napokon e, e, ide o základné právo, ide o to, že 50 obyvateľov sa dostalo do polohy E, občanov druhej kategórie a tento materiál komisie iba svedčí o nedostatku rešpektu voči ženám vo všeobecnosti. E, e, Apelujem na pani komisárku Jurovu, aby konala. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, pani Šrodorová. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Chcem poďakovať vám a chcem ospravedlniť pani komisárku, ktorá je práve na rokovanie ohľadom ochrany údajov a ju mrzí možno, že viac ako nás, že nemôže byť pritomná na tejto dôležitej diskusii. Chcel by som oceniť pracovný návrh dokumentu, ktorý je veľmi praktický a nemá zbytočné ideologické vyhlásenie. Ocenujem dôraz na implementáciu, monitoring a vyhodnocenie e, vplyvov, e, než e, na ľubí novej legislatívy regulácie. Páči sa mi, že komisie ide príkladom a sa presadiť, aby 40 žien bolo zastúpených vo vrcholných a stredných riadiacich pozíciách. To treba si poznačiť. Ocením sústredenie na konkrétne cieľe opatrenia pre ženy alebo rodičia, rodičov pre deti, ktorí chcú sa o ne starať, ale zároveň pracovať a chcú naďalej rozvíjať svoju profesionálnu dráhu a preto komisia navrhuje a bude naďalej podporovať a presadzovať v členských štátoch flexibilitu rodičovskej dovolenky, flexibilitu fóriem práce, aby ženci mali väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. A myslím sa, že je na nás na Európskom parlamente aby sme pridali to, čo mm, tam chýba a síce väčšie je ocenenie žien, ktoré sa starajú a chcú sa starať o svoje deti, pretože vnímajú to ako svoju nezastupiteľnú úlohu, starostlivosť o rodinu. A práve ženy sú najviac diskriminovanou skupinou. Ženy a rodičia, ktorí sa starajú o deti, a investujú do budúcnosti Európy a členských štátov, namiesto toho, aby sporili na vlastné dôchodkové účty. Práve im by sme mali venovať našu podporu a pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz eh, poslankyňa Eurika Dančila. Ďakujem. Vypracovanie stratégie o rovnosti mužov a žien po roku 2015 je naliehavé a zároveň je to aj veľkou obavou v Európe, ale ja si myslím, že je rozhodujúce, aby sa v Európe zvýšilo povedomie v súvislosti s legálnymi právami na prácu, aby sme prekonali kultúrne stereotypy a treba tiež zvýlepiť zlepšiť a vylepšiť kompetencie, skúsenosti a kvalifikácie eh, aj v miestnej samozpráve, aj zo strany sociálnych aktérov, aj eh, v organizáciách občianskej spoločnosti, aby sme maximálne využili potenciál žien, je potrebné podporovať podnikateľského ducha žien a tiež ich pôsobenie ako SZČO, nezávisle v ktorej oblasti navyše. E, v Európe ženy zarábajú v priemere asi 17 menej e, v platoch ako muži a to významným spôsobom potom vplýva aj na výšku ich dôchodkov. A má to napríklad dopady aj na poľnohospodárstvo. Európska komisia musí koordinovať svoje úsilie, aby do budúcnosti v stratégii našla adekvátne riešenie pre ženy v poľnohospodárstve. Na to potrebujeme politickú vôľu a tiež pragmatický prístup komisie. Ďakujem. Pani Petýr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 Domnievam sa, že sme e, sa dostali do situácie, keď treba pol, e, položiť otázku, položiť si otázku, čo je dôležité, či je kvalita alebo e, kvantita. Samozrejme, môžeme vytvárať nepočetné množstvo rámcov a stratégií a predkladať dennodenne nové návrhy. Ale ak nám naozaj záleží na odstranení nerovnosti medzi mužmi a ženmi, ženami treba sa sústrediť na kvalitu predkladaných návrhov implementácia a vyhodnocovania existujúcich nástrojov, e, ktoré podporujú práva žien na e, vzdelávanie, na e, rozumnú pracovnú dobu, zdravotné poistenie a na zniženie násilia páchaného na ženách. To sú naše priority. Nedomňujem sa, že nedostatok stratégie alebo pracovný dokument komisie sú základom e, snaženia komisie. Som e, rád, že komisia urobila potrebné e, kroky na vytvorenie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom a to je e, e, veľká pomoc e, ženám, ktoré majú rodinu a starajú sa o ňu. Viem si predstaviť, viem, že smernica o ženách na vedúcich pozíciách v spoločnosti, spoločnostiach je pozostavená. Stále vymýšľame nové stratégie. Musíme konať po postupne stanoviť si priority, rozanalizovať existujúci stav a až potom konať. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz Vilia e, e, Blinkevičute. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A som nadšená, že ste tu dnes medzi nami, pán komisár. A zároveň by som dodala, že zdieľam sklamanie kolegov s tým, že komisia prišla s pracovným dokumentom a nie zo stratégie. V decembri sme to povedali a pani komisárka Jourová, keď prišla do výboru, my sme jej to tiež povedali. Samozrejme, môžeme podporovať strategické ciele, tie sú chvalihodné, ale konkrétne akty a prostriedky, tak ako sú predložené v pracovnom dokumente, nám len ťažko umožnia dosiahnuť stanovené ciele. Ja by som bola rada, keby sa komisia venovala nasledovanej možnosti v rámci genderu, rovno, rodovej rovnosti, aby sme vytvorili observatórium pre e, e, rovnosť, rovnaké práva pre mužov a žien. Má to kapitálny význam, aby sme zabránili aj násiliu na ženách a tak ďalej. Požiadala by som tiež o to, čo, o čom rozhodla komisia o našom písomnom rozhodnutí, pokiaľ ide o Európsky rok boja proti násiliu na ženách. Viacej ako 400 poslancov podpísalo toto vyhlásenie, ale zatiaľ komisia neprijala rozhodnutie o schválení niektorého z budúcich rokov ako takéhoto roka. Treba tiež dodať, že smernica z roku 2006 o rovnakých príležitostiach na pracovnom trhu nebola plne e, aplikovaná vo všetkých členských štátoch. A aj tu komisia musí uznať, že sa pomýlila, že nekonala inteligentne, ale určite má možnosti a spôsoby, ako to vyriešiť a napraviť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pani Barbara Matera. 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Som členkou výboru FAM 7 rokov a 7 rokov e, veľmi rozhodne podporujem stratégie Európskej komisie o rovnakých právach a rodovej rovnosti. Tento rok komisia predložila pracovný dokument, ktorý obsahuje priority. Lavica parlamentu veľmi rozhodne kritizovala metódu komisia, poukazuje na nedostatok právnej sily tohto dokumentu. Ja nezdielam tento prístup z dvoch jasných dôvodov. Poprvé, pretože som pragmatická žena, ktorá sa pozerá na e, e, mm, e, výsledky a na konkrétne riešenia. A po druhé, mať novú stratégiu, kde by sa slubovala nová legislatíva, keď už sú existujúce smernice, ktoré sa v členských štátoch neimplementujú, tak to podľa mňa nemá veľký význam. Pracovný dokument, tak ako ho pani komisárka predložila, obsahuje veľa pozitívnych odvolávok. Vola posilniť kreativitu, inováciu, podnetiť eh, podnikateľského ducha žien na všetkých úrovniach vzdelávania je tam aj e, poukážka na e, dosiahnutie harmonizácie osobného a profesionálneho života a tiež ekonomická podpora tomu, aby sa ženy aktívne zúčastňovali pracovného trhu. Miesto toho, aby sme E, sa nejak e, sporili o kategóriu tohto dokumentu, tak snažme sa o to, aby skutočne konkrétne ženy sa stali protagonistkami v Európe. Ďakujem pani Matera, pani Het, Beningen. I december 2015 Ďakujem pekne. Európska komisia predložila svoju stratégiu pre rovnosť išlo o vnútorný pracovný dokument a nie o oficiálne oznámenie komisie. Tento dokument sa volal Stratégia pre rovnosť. Ale my sme sklamaní, zhoršovaním tohto dokumentu komisia len prijala interný dokument na miesto stratégie. Ja by som bola rada, keby komisia jasne povedala, prečo sa jej nepodarilo urobiť to, čo robila predchádzajúca komisia, teda predložiť oficiálne oznámenie v prospech rovnosti Ak chceme, aby sa to chápalo ako seriózny akt, tak prosím komisiu, aby urobila to, čo má urobiť, mala na to dostatok času. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, máme, e, dáme slove pani Šogor. Pánovi Šogor, ďakujem pekne. Skutočne veci sa majú tak, že situácia na trhu práce sa zlepšila aj v prípade žien, ale e, zdá sa, že sa nezlepšila situácia v oblasti vzdelávania pre mladé ženy a stále ženy ťahajú za kratší koniec vo výške platu a e, musíme si uvedomiť, že od dnešného platu sa odvíja budúci dôchodok. Ale pri dôchodkoch sa e, ukazujú veľké rozdiely, aj pokiaľ ide o dôchodkový vek, čiže je dôležité, aby sme vytvorili e, pravidlá, ale musíme zmeniť aj zmýšľanie o sociálnej úloži, spoločenskej úlohe žien. Takže E, ukazuje sa to tu správnym smerom, ale ten smer musíme dodržať a preto sa pýtam, aké kroky plánujete preto, aby sa pozbudilo vzdelávanie žien, ako sa dá dosiahnuť, e, že zakladanie rodiny e, nebude nevýhodou pre ženy a ich príjmy a dôchodky. Tieto otázky sú veľmi dôležité vzhľadom na demografické trendy tu v Európe, ktoré nie sú veľmi pozitívne a rodí sa stále menej detí. Preto musia členské štáty podporovať zakladanie rodín a dôležitým krokom k tomu je napríklad flexibilný pracovný čas. A možnosť flexibilného pracovného času, aby ženy nemali po, uh, pocit, že sa musia rozhodnúť medzi rodinou alebo pracovným životom. Ďakujem pekne. A na 1,5 minúty pani Ward. Ďakujem pekne, chcem poďakovať svojim kolegom za neúnavnú prácu pri presviečaní komisie o tom, aby urobili ten správny krok. Najprv eh, publikovať ambiciozne a odvážne eh, oznámenie o stratégii rodovej rovnosti, toto oznámenie akútne potrebujeme. Potrebujeme plán, ktorý je holistický a odvážny. Taký, ktorý sa bude venovať všetkým fázam rodovej nerovnosti a tento plán musí zabezpečiť, že e, rodová téma je zrovnoprávňovaná vo všetkých témach európskej politiky. Napríklad počas nedávnych mesiacov som pracovala v oblasti e, boja proti chudoby, teda politika boja proti chudoby a je, pravde, je pravda, že nikdy nesplníme ciele boja proti chudobe do roku 2030, ak nezabezpečíme skutočnú rodovú dôchodovú rovnosť. Ekonomická kríza a úsporné opatrenia disproporcionálne e, zasiahli najmä ženy ženy, ktoré žijú sami, e, majú oveľa vyššiu šancu, že budú ohrozené a že bude ohrozené aj ich živobytie v domácnostiach a nedokážu zabezpečiť základnú stravu pre svoje domácnosti. Čo, čo potrebujeme, je jedna stratégia, ktorá bude podporovať všetky ostatné rodové perspektívy, a to v každej jednej oblasti. Vrátane oveľa e, sociálnejšie, sociálnejšieho a rodovo viac vyrovnanejšieho európskeho semestra. A budem rada, keď Európska komisia konečne príjme tieto kroky, ktoré tak akutne potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej v mene zástupcov jednotlivých skupín. Chcem všetkým poďakovať za to, že ukončili svoje vystúpenia v riadnom rečníckom čase. Takže ďalej, eh, pani Borzan, minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Skúsenosti nasvedčujú tomu, že aj v situácii, keď máme stratégie rodovej rovnosti, tak Európska únia nedokáže napredovať, alebo napreduje len veľmi pomaly v presadzovaní rodovej rovnosti. A práve preto je mimoriadne znepokojivé, že v tejto fáze ani nemáme platnú stratégiu pre rodovú rovnosť a nemáme ani ďalšie veľmi dôležité dokumenty, ako napríklad stratégia boja proti násiliu páchanému na ženách. Tak veľa našich občanov je presvedčených, že takáto stratégia je potrebná. Je to až 90 občanov. A komisia odpovedala pracovnými dokumentami. Tak to je taká facka všetkým ženám v Európe je nevyhnutné, aby sme prijali základné zmeny v jednotlivých členských štátoch v Chorvátsku. Témy, o ktorých práve teraz diskutujeme, sú medicky, medikálne asistované tehotenstva, takisto aj zrovnoprávnenie manželstiev rovnakého pohľavia, takisto aj podmienky, v rámci ktorých ženy môžu legálne e, ísť na potrat. To Európska únia musí brániť tieto základné hodnoty tolerancie a rovnosti, najmä v týchto turbulentných časoch. Takže naozaj vyzývam komisiu, aby prijala stratégiu rodovej rovnosti a to čím skôr. A v plnom súlade s tými usmerneniami, ktoré schválil Európsky parlament. Dalo by sa očakávať, že v roku 2016 už niektoré veci budú samozrejme. Ale zdá sa, že keď hovoríme o rodovej rovnosti, tak stále ideme jeden krok vpred, ale dva kroky vzad. Takže stratégia v oblasti rodovej rovnosti by mala byť našou povinnosťou a nie témou, o ktorej tu ešte diskutujeme. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom bude pani Regner. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, keď som na cestách v Rakúsku, často dostávam otázku, že čo mám v podstate z tej EÚ. A vtedy sa naozaj môžem pustiť eh, hovoriť. Pre ženy sa za tie roky dosiahlo naozaj tak veľa, že život žien sa naozaj zásadne zlepšil. Smernice, opatrenia, výborne. Ale tempo veľmi poľavilo. A teraz zdá sa, ehm, sa celá vec zastavila, najmä v, eh, pri komisii, teda u komisii. Áno, členské štáty často hovoria, moment, moment, ale viete, máme subsidiaritu a zabrzdia všetko, čo sa zabrzdí tá. To si uvedomujem. Avšak komisia by napriek tomu nemala strácať odvahu, pretože eh, ženy sú byté, sú sexuálne obťažované, majú iné eh, zdravotné problémy ako muži. V dozorných radách to naozaj stále vyzerá veľmi smutne. Prakticky žiadne ženy, veľa mužov. E, ženy majú inú nezamestnanosť alebo majú iba čiastočný úvezok. E, e, takisto ženy a digitalizácia, to je ďalšia téma. Alebo to genderové rozpočtovanie. Takže vidíte, pán komisár, naozaj je toho veľa, čo treba urobiť. Nekonečne veľa. A to, čo momentálne komisia predložila, by som pova- eh, označila ako eh, takú stratégiku zrovnoprávnenia. Niečo také drobné, malé, zlaté, ale nič poriadne, nič, čím presadíme niečo zásadné. Takže naozaj potrebujeme skutočnú stratégiu zrovnoprávnenia. Ďakujem pekne. Teraz posledný rečník, ktorý na zozname zapísaných rečníkov je pán Simon. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nadviazal by som eh, na to, čo hovorila súdružka Regnerová na začiatku. Ona hovorila, že ľudia sa pýtajú, že čo EÚ robila pre mňa. No keď ja sa vrátim domov a poviem ľuďom, že teda mali sme tú diskusiu o novej stratégii komisie, tak eh, vidíte okamžite na ľuďoch, že nie sú hneď presvedčení, že to bolo teda nevyhnutne veľmi užitočné rozhodnutie a že to nejakým zásadným spôsobom zmení život. Keď sa vrátite domov a poviete im, že diskutujeme o tom, že komisia v podstate ešte ani nemá stratégiu, tak ťažko ich môžete viniť z toho, že sú veľmi skeptickí a že pochybujú o tom, ako to využívame náš čas. A je to naozaj veľká hamba, pretože pre ženy, e, tam, kde ja žijem a tie ženy, ktoré zastupujem, oni potrebujú našu pomoc, aj od nás, aj od vás, pretože oni túto pomoc nedostanú našich vlastných vlád mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami e, v našom regióne pod vládou Toriovcov sa e, zvýšilo veľmi zásadným spôsobom. O 1500 libier ročne, a teda konzervatívci s tým neplánujú nič spraviť. Ich nedávne zmeny v daňovo-odvodovom systéme trikrát viac zasiahli ženy ako mužov a konzervatívci s tým nič neplánujú robiť. Oni sa pozerajú na nás tu v Bruseli a očakávajú, že my niečo spravíme. Takže táto nestratégia e, je naozaj veľmi neefektívne riešenie situácia, kde máme nezaplatené mzdy, veľké mzdové rozdiely a domáce násilie. Takže komisia, zmužte sa. Pán Simon, máte tu modrú kartu od pána Geriku. Akceptujete modrú kartu? Nie? Nie. Dobre, vážení poslanci, poslankyne, týmto ukončujem eh, diskusiu eh, teda riadne zapísaných rečníkov k tomuto bodu. Bohužiaľ nemôžeme dať priestor eh, v rámci procedúry modrej karty. Dochádzame sa k bodu Catch the Eye. Dám slovo každému, kto sa hlásil o slovo, ale poprosím vás, skúste zadržať ten jednominútový rečnícky čas, ktorý je vyhradený. Pani Sovi, nech sa páči. Chvala predsedujúča Ženské v Európskej únii máme po prie... Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ženy majú priemerne nižšie mzdy v celej Európe ako muži. Zároveň sme oveľa viac vystavené chudobe alebo hrozené chudobou v starobe a máme oveľa viac práci, ktoré musíme vykonávať v domácnosti. Na trhu práce Vidíme veľmi často, že ženy dostávajú pracovné zmluvy alebo sa s nimi podpisujú len pracovné zmluvy, keď podpíšu, že nebudú teda e, odchádzať na materskú dovolenku v najbližšie 3 roky. Ženy s malými deťmi majú aj oveľa menšiu pravdepodobnosť, že získajú prácu kvôli možným ochoreniam dieťaťa a starostlivosti o dieťa. Takže máme naozaj oveľa horšiu pozíciu na pracovnom trhu aj v politike. Tu v Európskom parlamente sme tu mali len dve e, ženy podpredsedničky z 25. Aby sme dokázali niečo takéto zmeniť, potrebujeme politickú angažovanosť na najvyššej úrovni. Potrebujeme oznámenie od komisie, ktoré bude zamerané na rovnaké práva oboch pohlaví, ale namiesto niečo takého silného, čo sme očakávali, sme dostali na veľmi slabú, zmetočnú odpoveď. Takýmto spôsobom nám komisia hovorí, že táto téma pre nich nie je dôležitá, ani pre predsedu komisie. Komisia naozaj musí e, navýšiť svoje úsilie v tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Rodová rovnosť eh, je ťažko realizovateľná bez konkrétnej stratégie, ktorá by minimálne zmierňovala, ak nie odstraňovala, štruktúralne prekážky v rodovej rovnosti, ktoré dnes máme v spoločnosti. Je nevyhnutné, aby verejná politika sa preniesla do konkrétnych krokov, do konkrétnej rodovej rovnosti a konkrétneho eh, prerozdeľovania prostriedkov, ktoré máme. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme podporili rodovú rovnosť v každom jednom nástroji, ktoré Európska únia má a aby sme ju uznali ako základné právo. A v každom prípade je dôležité, aby sme integrovali túto tému do všetkých politík, aby sme podporili rodovú rovnosť a aby sme dokázali nájsť účinné nástroje, ktoré budú bojovať proti nerovnosti, ktorá tu je. Je to naša morálna povinnosť, aby sme v tomto smere pracovali na radikálnej zmene mentality je dôležité, aby sme znížili to meškanie, aby sme pripísali každej ľudskej osobnosti rovnakú hodnotu a zároveň, aby sme si uvedomili, že tam, kde chceme hovoriť o raste, o konkurencieschopnosti, vzdelávaní, to nedokážeme dosiahnuť, ak nebude účinná, účinné zastúpenie aj žien. Takže v tomto smere počerkujem tú akútnosť a nevyhnutnosť, aby komisia predstavila novú stratégiu pre rodovú rovnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pán poslanec Marias, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Nová stratégia Európskej komisie e, o právach žien má za cieľ zrovnoprávnenie pohlavy v Európe, hoci často dochádza k porušení práv, porušeniam práv e, žien a k ich diskriminácii. Je tu aj rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v takmer 16 v prospech mužov. E, ženy často pracujú na čiastočný úvezok a sú ten tá časť obyvateľstva, ktorej sa najviac dotýkajú e, úsporné opatrenia memoranda. V Grécku je obrovská e, chudoba v dôsledku memoranda a teraz je nová poisťovací, nový poisťovací program pre ženy, ktoré sú e, samostatne zárobkovo činné. Týka sa to aj žien pracujúcich v polnohospodárstve, takže teraz majú neporovnateľne vysoké odvody hradiť do tejto poisťovne a celý grécky národ musí musí bojovať proti eh, eh, ustanoveniam trojky a na zajtra vyvolaný generálny štrajk. Nasleduje pán Urtasun. No, no máme tu naozaj eh, silné zastúpenie a naozaj to asi počerkuje tú dôležitosť, ktorú tu máme, aj keď nechápem, prečo tejto téme nediskutujeme s pani komisárkou Jourovou, ktorá by mala byť prítomná pri takýchto diskusiách. Ale na druhej strane treba tiež povedať, že um, nie len, že sa tu vlastne rodová stratégia degraduje na nejaký obyčajný pracovný dokument, Máme tu konkrétne dáta, ktoré sú veľmi alarmujúce o tom, ako narastá nerovnosť v Európe. A tieto dáta nám hovoria, že vo viac ako deviatich krajinách Európskej únie došlo e, k zvýšeniu mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami. E, hovorí to Inštitút pre dobu rovnosť. Len jedna žien e, voči 25 mužom zastáva vlastne špičkové pozície na európskej úrovni. To naozaj vyžaduje veľmi účinnú stratégiu rodovej rovnosti toto je oveľa dôležitejšie, ako mať nejakú stratégiu o, bez, o morských zdrojoch a, a energetickej budúcnosti, energetických zdrojoch. To si naozaj vyžaduje konkrétnu stratégiu. Prosím vás, čím skôr ratifikujte a predstavte konkrétnu stratégiu. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Myslím, že tím realizujete v tom dobrém příkladu rovnost šancí. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Uh, Najprv eh, k pani Jourovej. Myslím, že ona tu s nami trávila dlhé večery eh, týkajúce sa tejto problematiky a skutočno, že tu nie je, súvisí s tým, že rokovala o dohode o ochrane údajov rečníkovi. Teda chcem povedať, že podľa mňa je to legitimné ospravedlenie, ale čo sa týka témy samotnej, určite pomer, ktorý platí v prírode a ktorý príroda určuje, teda 52% v prospech žien a 48% e, v neprospech e, mužov, to eh, samozrejme v mnohých pozíciách dodržiavané nie je. Nie je to dodržiavané na úrovniach EÚ. Na druhej strane nemali by sme nikdy dopustiť, aby ženy boli znevýhodňované, ako som to počul od kolegyne Suvenie. Pre mňa, eh, toto je pre mňa veľmi zarážajúce. Rodová rovnosť by ale nemala byť politickým fetišom a niekedy mám pocit, že k tomu dochádza. Ďakujem pekne poslednou rečničkou bude pani Tomašič. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je smutné, že v roku 2016 ešte stále musíme diskutovať o tejto téme, pretože napriek dlhému boju ženy sú ešte stále obeťami diskriminácie a rôznych eh, foriem násilia. Som rada, že eh, je povedomie o tomto probléme a že je vôľa ho riešiť, ale obávam sa, že eh, už dlho stojíme pred takýmto statusom quo, pretože naše opatrenia nie sú efektívne. Vlády a parlamenty, členské štáty ešte stále nenašli spôsob, ako radikálne potrestať otvorenú diskrimináciu žien. A na európskej úrovni sa e, na nešťastie zameriavame na to, že tu upravujeme pravidlá a rodové kvóty pre súkromné podmienky namiesto toho, aby EÚ realizovala e, dobré kampanie na zmenu povedomia v týchto podnikoch Politici e, sú dokonca presvedčení, že môžu regulovať rodinné vzťahy a toto e, určite e, nepoteší občanov, takže musíme si nájsť cestu do srdc našich občanov, nie na papieri. Ďakujem. Predsednička, koniec voľnej rozpravy KHDI a teraz dostáva slovo pán komisár Andrikajtis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem poďakovať za vaše vystúpenia. Bolo to naozaj veľmi dôležité vypočuť si vaše názory, návrhy, námety. Ja chcem ešte raz zopakovať. Prioritou je stratégia rovnosti medzi mužmi a ženami na roky 2010 až 2015, ktorá je naďalej v platnosti. Musíme to presadzovať, implementovať, potrebujeme reálny akčný plán a potrebujeme e, akcie v teréne. Všetky členské štáty potrebujú mať svoje vlastné národné akčné plány a programy a potrebujeme nástroje, pretože sme sa všetci zhodli, že rodová rovnosť znamená je implementáciu do všetkých politických e, sektorov. V mojom portfóliu, portfóliu Tibora Navračiča, a pani Jourovej, vo všetkých portfóliách. My ako komisári musíme pochopiť, že e, spoločne musíme sa hýbať týmto smerom, aby sme implementovali tieto priority prečo navrhujeme e, strategické e, zapojenie tejto stratégie na roky 2016 2019. No už preto, že je to referenčný rámec na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti na všetkých úrovniach. Na európskej úrovni, na národnej úrovni, regionálnej úrovni a lokálnej úrovni. Potrebujeme koordinačný mechanizmus a lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi. Musíme povzbudiť členské štáty, aby zlepšili svoje úsilie Máme kľúčové akcie, ktoré treba 30 kľúčových akcií, ktoré treba eh, implementovať. Sú tam ciele, je tam harmonogram k týmto aktivitám, eh, sú tam stanovené zodpovednosti. No samozrejme potrebujeme ciele, eh, benchmarky, harmonogram, aby sme dokázali reálne odsledovať zlepšenie rodovej rovnosti v reálnom živote. sme svedkami toho, že mnoho stratégií jednoducho uplynie ale e, my sa musíme zamerať na implementáciu. Je veľký priestor medzi stratégiou a teda veľká, veľký kus cesty od slov k činom. Takže naozaj ďakujem. Sme pripravení spolupracovať a vymieňať si názory a sme pripravení pokračovať v rozprave. ale za komisiu musíme byť teda veľmi aktívni na zlepšovaní rodovej rovnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán e, komisár, za vaše záverečné slova. A teraz chcem informovať e, poslancov, že týmto je rozpráva.